Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar porque tenemos una gestión complicada de, de este giri. Takže začneme, pretože máme ešte náročné vypočutie pred sebou. Mnohí, ktorí tu dnes eh, budú hovoriť, budú hovoriť prostredníctvom video prepojenia a to nie je úplne najjednoduchšie, takže začníme. Veľmi stručne na úvod. Dôvodu tejto schôdze viete, že tento podvýbor s veľkým záujmom a s veľkými obavami sleduje situáciu vo Venezuele Pozvali sme na túto schodzu aj venezuelské orgány, ale našu pozvánku neprijali. Európsky parlament sa samozrejme nechce miešať do záležitosti Venezuely. Na svete je množstvo ťažkostí a konfliktov, takže vždy treba postupovať v súlade s medzinárodným právom a rešpektovať národnú legislatívu. Napriek tomu aj Venezuela spadla do pôsobnosti tohto výboru, najmä pokiaľ ide o otázku ľudských práv a občianských práv venezuelčanov. Ak v krajine sú politickí väzni, tak samozrejme situácia nie je dobrá. E, starosta Karakasu je vo väzení, v jeho prípade jeho práva, respektíve práva voličov nie sú rešpektované. V demokracii a v parlamentnej demokracii to takto nesmie byť a Venezuela je ústavná, teda je z ústavy demokraciou. Obyčajne eh, by vlastne právny štát eh, mal zachovať eh, základné práva a každá zvolená vláda to musí rešpektovať. E, treba zachovať právny štát, aj práva opozície alebo teda opozičných politikov a štát ich nesmie kriminalizovať, musí umožniť ich účasť na politickom procese a to platí pre Venezuelu a všetky krajiny tohto sveta. Európska únia je o tom presvedčená, tak ako aj veľká časť venezuelskej e, spoločnosti, že represia, extrémne násilie a politická polarizácia nie sú správnou cestou na riešenie problémov krajiny. A po tom, čo toto zaznelo, musím povedať, že e, nie som proti Venezuele, e, som priateľkou a zástankyňou Venezuely Nechceme tu nič predpisovať, len si prajeme, že keď sa len by sme si prijali, aby sa venezuelské orgány rozhodli pre slobodnú cestu. Ako predsednička tohto výboru v Európskom parlamente si myslím, že hovorím aj v mene celého parlamentu, keď poviem, že si prajem, aby politickí e, väzni a starosta Venezue- e, pardon, Karkasu boli prepustení. auguste pracovná skupina pre svojvoľné zatýkanie OSN sa už zaoberala otázkou zatknutých opozičných politikov pána Sevaliosa a Lópeza a žiadala táto pracovná skupina, aby boli prepustení. Aj latinskoamerické grémium, vôbec najvyššie, vyjadrilo svoju obavu že teda z toho, že sú zatýkaní politickí, teda opoziční politici, nie je zachovaný princíp e, neviny. Takže skôr dojde k zatknutiu a potom čakajú na proces. Takže treba, aby konanie bolo v primeranom časom horizonte, alebo aby teda väzni boli prepustení. Prajeme si, aby venezuelské orgány preskúmali všetky alternatívy a samozrejme nechceme, aby tu boli nevinné obete a v neposlednom rade si myslíme, že to, čo sa deje vo Venezuele, a to, čo požadujú v prípade politických väzňov, je prezidentovi Vadurovi úplne jedno, u nás to tak nie je. Čo skoro pôjde misia Európskeho parlamentu do Venezuely, kde to aj priamo povieme. Nechceme e, odsudzovať politický systém prezidenta Madura, ale myslíme si, že máme pravdu, máme právo chrániť všetkých ľudí sveta proti justičnej svojvôli a máme právo zasadzovať sa za ich práva. V poslednom uznesení Európskeho parlamentu toto všetko bolo potvrdené, čo tu teraz hovorím, a preto som za to, aby sme teraz nezávislým spôsobom preskúmali tie porušenia ľudských práv a preto je pre nás dôležité, aby sme mali reálnu a priam, e, aby sme si vypočuli reálny priamy pohľad samotných e, venezuelčanov, aby sme vedeli, čo sa vo Venezuele deje. Čiže e, budeme tu mať videokonferenciu a niektorí sú aj, alebo budú tu v miestnosti. Budeme to striedať, takže najprv cez video prepojenie a potom prezentácia z miestnosti a tak ďalej. Potom poslanci dostanú slovo a všetci ďalší prítomní. Najprv pani Selsa Sorosano. Je členkou Latinsko-amerického parlamentu a je koordinátorkou Komisie pre ľudské práva. No sé quién está tratando de hacer la conexión. Bueno,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 výboru obeti Lavarimba. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Desire Cabrera. Dobré odpoludne. Moje meno je Cabrera a som členkou orgánu, ktorý zastupuje obete a rodiny obeti násilia ku ktorému došlo vo Venezuele v roku 2013-14. Luis Duran a Oscar Carrero ma sprevádzajú, sedia tiež tu v miestnosti a patria, alebo sú členovia nášho výboru. Prvode chcem poďakovať, že tu môžem byť v tomto podvýbore pre ľudské práva Európskeho parlamentu, aby som mohla hovoriť o tom, čo sa v posledných rokoch udialo v našej krajine a chcem požiadať o spravodlivosť pre všetky dotknuté rodiny. Ja nie som politička, nezastupujem politickú stranu, som len matka, ktorá má 19-ročnú dceru, tá bola v škôlke a Táto škôlka bola podpálená pri násilnostiach a my sme vlastne s tými obeťami. Niektorí z nás prišli o rodinných príslušníkov v dôsledku politického násilia. Luis Doran prišiel takto o syna, ktorý bol zabitý násilnými skupinami. ktoré na cestách rozprestreli e, osnatý drôt, e, tam mm, ľudia potom mali vážne nehody, Karol prišiel o ruku a okrem toho nemal lieky. To sú všetko osoby, ktoré v zásade nemajú nič s týmito uh, násilnými protestami dočinenia a stali sa obeťami, pretože niektorí lídri a medzinárodné organizácie, ako aj mass media, nás takto instrumentalizujú. Dámy a páni, keď sa tu v Európskom parlamente povie, že 43 osob, ktoré v roku 2014 eh, zahynulo, že to boli študenti a mieroví demonstranti, ktoré zabil režim Nikolasa Mádoru, tak sme my ako obete nahnevaní nielen preto, že to je obrovská lož a manipulácia, ale aj preto, že sme toho názoru, že mm, naše utrpenie je politicky takto využívané a nie sú pomenované skutočné obete a tí, ktorí sú vlastne, eh, a tí, ktorí sú eh, páchatelia, tu stoja ako eh, hrdinovia. Pravda, dámy a páni, je taká, že 35 z týchto 43 osôb, ktoré zahynuli, idú na účet násilných skupín. Leopoldo López a ďalší politickí lídry 12. februára 2014 vyzvali eh, na demonstráciu, vtedy na, na uliciach boli nastavené smrteľné pásce, aj sa bojovalo smrteľnými zbraniami boli podpálené zdravotné strediska, verejné inštitúcie boli predmetom útoku a to všetko s cieľom prinútiť národnú vládu k odstúpeniu. Tieto násilné činy viedli k tomu, že boli stovky e, ľudí zranené a ľudia nemali právo na zdravie, vzdelávanie, voľný pohyb a potraviny. A preto chcem povedať toto. Keď tu v Európskom parlamente a inde e, sa žiada, aby osoby, ktoré boli zatnuté pre tie delikty, ktoré vtedy boli spáchané, ak žiadame ich prepustenie, tak to znamená, že tí, ktorí sú zatknutí, pretože sú zodpovední za tie násilnosti, tí vlastne ostanú nepotrestaní. Je pravda, že tento parlament e, je informovaný o tom, že tí, ktorí sú za Leopoldom Lópezom a Danielom Sevojom, že sú zatknutí. A zahynuli aj ďalší, ktorí zanechali deti aj iní boli e, dotknutí týmito barikádami na uliciach. Aj žena, ktorá zanechala tri malé deti. Policajný dôstojník zahynul pri demonstráciách a zanechal tehotnú manželku. A ďalší zahynuli. Napríklad e, strelou do hlavy a opäť e, tu osireli deti tieto násilnosti mali mnoho obetí za posledné roky. Všetky tieto osoby sú skutočnými obeťami a dúfame, že sa ich mená budú spomínať v prejavoch tu v parlamente. Dúfame, že kolegovia z výboru obeti barikád budú aj naozaj vypočutí. Dámy a páni, v mene nášho výboru chceme poprosiť, aby téma ľudských práv nebola používaná ako politický nástroj. Právo na mierové demonstrácie, sloboda zhromažďovania a prejavu nesmú byť ako zámienka e, legitimizácie násilných trestných činov. V medzinárodnom spoločenstve si nemožno robiť ilúzie o zámeroch týchto násilných akt, demonstrácií vo februári a júni minulého roku. Skutočné zámery, na ktoré si aj pamätajú všetci venezuelčania, vychádzajú z toho, čo povedal Leopoldo López. Povedal to novinám, novinárka sa ho pýtala, kedy to celé skončí a Leopoldo López odpovedal, keď budú preč tí, ktorí sú dnes vo vláde, my chceme, aby sa tieto násilné činy nezamlčovali, ako sa to udialo v niektorých médiách a politických kruhoch, aj v medzinárodných ľudskoprávnych organizáciách. My chceme, aby intelektuáli a skutoční páchatelia e, boli postavení pred súd a nechceme, aby e, vystúpenia dotknutých aj rodinných príslušníkov boli zamlčané. Chceme, aby tento Európsky parlament sa zameral na to, e, že sa zamedzí beztrestnosti, aby naše e, rodiny sa dočkali spravodlivosti, aby sa postupovalo solidárne a s úctou voči všetkým obetiam, všetkým nám, ktorí sme stratili blízkych, aby sme nemali nikdy nejaké výhovorky eh, proti takýmto násilným činom. Ďakujem pekne. A teraz sme spojení s pani Belsa Solorsano. Predpokladám, že ma počujete. Takže je členkou Latinskoamerického parlamentu. A členkou Mesede Unida Demokratika. Áno, počujem vás. Možno trošku stlmíme svetlo, aby sme vás lepšie videli a potom môžete začať. Nech sa páči. Y tengo como responsabilidad en la mesa de la Unidad Democrática coordinar la Comisión de Derechos Humanos. Zatiaľ nemôžeme počuť dostatočne dobre. Un momento, un momento. Tenemos un problema con el sonido y supongo que los intérpretes no pueden hacer su trabajo. Intente... Máme problém so zvukom a bohužiaľ tlmočníci takto pracovať nemôžu. Máte pred sebou priamo mikrofón alebo na stole? Mohli by ste sa približiť trošku k mikrofónu, aby tlmočníci vás dobre počuli.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 Hay un problema con el sonido, no la podemos traducir. Ni siquiera en español ya consigo seguirla bien. Obávam sa, že kvalita zvuku nie je dostatočne dobrá a nemôžeme dokonca ani priamo zo španielčiny vás sledovať, pretože vypadáva ju nám slova. Je pri vás nejaký technik, eh, ktorému ste mohli možno povedať, že vás dobre nepočujeme? E, je to osobitne zlo, zložité pre tlmočníkov, aby vás mohli pretlmočiť. <laughs> bueno, el Parlamento Europeo tiene mucho que mejorar en términos técnicos, la verdad. Nos su, je potrebné určite technické zlepšenia tu v Európskom parlamente. To nie je len niečo, čo sa dnes stalo s Venezuelou, deje sa to stále. Teraz by som dala slovo pánovi Ramonovi Kido, ktorý je tu s nami z demokratickej strany. Ďakujem pekne, pani predsedajúca dámy a páni. V marce tohto roku Európsky parlament e, vydal uznesenie o, uz- o Venezuele. Toto je tretie z minulého roku, 27. februára a 18. decembra a toto sú najčerstvejšie uznesenia a Európsky parlament opäť vyjadril sa kvôli udalostiam v našej krajine e, kedy bol v februári zatknutý Saipik, ktorý bol, um, pre, bol zatknutý starosta Karakásu a jeho vypočutie um, bolo po, prerušené vlastne tretíkrát, či odročené tretíkrát. A Podobne ako je politická a ekonomická situácia vo Venezuele, takisto aj ľudskoprávna situácia vo Venezuele sa zhoršila jeden z údaj, ktorý zdefinuje tento režim a to je niečo, čo vlastne potvrdila aj z Medziamerická komisia pre ľudské správa a ústanov uvádza, že Venezuela nerešpektuje rozhodnutia medzinárodných organizácií v otázke ľudských práv a že Venezuela na to reagovala, že to išlo proti zrchovanosti Venezuely a toto je porušenie medzinárodného práva. Pretože samozrejme každý má právo na svoju osobnú bezpečnosť a od roku 99 2009 a májom 2015 eh, bolo bo viac ako 252 tisíc eh, venezuelčanov prišlo o svoj život. Máme 25 vražd na 100 tisíc obyvateľov. Takéto číslo je teda naozaj um, strašné a to je všetko kvôli tej nepestrestnosti a naše bezpečnostné zložky boli um, militarizované a to sa vlastne naďalej zvyšuje a Komisia pre ľudské práva tiež zistila, že e, dochádza k zvýšenému obzbrojovaniu e, občanov, ktorí vlastne pôsobia ako také para milície či ľudové milície a to je určite jednoznačné porušenie e, medzinárodného práva podľa Komisie pre ľudské práva. A no, medzinárodná organizácia Prevea, ktorá je známa, e, vo svojej výročnej správe uviedla, že sa zvýšil podiel aj mučenia o 130 vo Venezuele a takisto bol tu aj prezidentský kandidát za demokratickú stranu, ktorý povedal, že vlastne jeho, um, jeho fotka bola použitá na cvičenie strelby v armáde. A pán Tarik Arisani sami tiež vyhlásil, že Enrique Cabrines bol strategickým cieľom v prípade vojny. A tu by som chcel citovať jedného z našich guvernérov, ktorý uviedol, že susedné krajiny, možno, že tie najdôležitejšie, a tu hovoril práve o e, Uruguayi, že dochádza k stretu e, ozbrojených síl a, a pravdepodobne to bude určite aj cieľ v prípade ozbrojeného konfliktu. Takže e, guvernér oblasti Miranda je strategickým cieľom, pretože on je proti revolúcii, proti tým, ktorí nie sú podľa neho dostatočne patriotickými. Toto sú vlastne e, vyjadrenia politických osob, politických osobností v našej krajine. A taktiež aj iní disidenti nemali možnosť zúčastniť sa um, demokratického fóra, ako napríklad e, člen, e, člen kongresu členka kongresu, ktorá bola e, vylúčená z parlamentu na príkaz prezidenta. A to pritom to je nelegálne E, pretože to sa musí takéto niečo udiať hlasovaním v parlamente a takýto zákon máme v platnosti už od roku 1998. A tiež e, nie je ani pripravené hlasovanie, ani neboli určené, e, kedy budú voľby pre parlamentné zhromaždenie, ktoré by sa malo stretnúť opäť. Takže niektorí politickí um, väzni vlastne e, vyhražajú sa, že budú postupovať e, e, hladovkou. Takisto je tu ohrozená sloboda tlače. 22 lídrov národných tlačových médií obdržali zákaz vycestovania kvôli tomu, čo ich denníky publikovali. Rečník cituje viaceré denníky, ktorých sa to týka a vlastne sú to osoby, ktoré nemajú možnosť, nejakú možnosť sa brániť. Taktiež eh, je tu aj eh, sú tu určité strategické eh, kroky ku nákupu a predaju e, zahraničných e, mien, pokiaľ ide o ekonomickú situáciu, nezvyšuje sa um, ekonomická sila obyvateľstva, je tu stále nedostatok e, pracovných príležitostí, sociálne služby, zdravotnícke služby, to stavebníctvo, všetko sa zhoršilo v porovnaní e, s tým, čo bolo. Inflácia tiež na potraviny sa výrazne zvýšila e, o takmer 4 tisíc percent za posledných 12 rokov sa zvýšili ceny potravín. A nezávislý výbor OSN e, uviedol, že potravinový systém vo Venezuele už nie je schopný splnenia cieľov potravinovej bezpečnosti a potravinovej zvrchovanosti alebo sebestačnosti a mm, podobne aj podľa ILO e, vláda porušuje dohovor 197, 144 o, pokiaľ ide o práva odborov, tu by som vám chcel poďakovať za obyvateľov Venezuely. Predsednička, ďakujem pekne. No už teraz e, skúsme ešte raz, že či nám teraz funguje toto spojenie. Del Partido Socialdemócrata un nuevo tiempo. Žiaľ, e, ten prenos um,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 skúste hovoriť trošku pomalšie možno? Možno by toto pomohlo, hovorí, hovorí predsedajúca e, rečničke z Venezuely. Estas ideologías. A esa alianza que lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, por los caminos. My sa bojujeme za mier a demokraciu vo Venezueli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 Mali sme pripravený aj v písomnej podobe ten španielský príhovor, ale obávam sa, že ak bude toto spojenie také zlé, tak nebudeme dobre počuť ten ďalší príspevok. Pokúsime sa ho ale aspoň v španielčine vysielať a pochopia ho teda tí, ktorí vedia po španielsky. Pokúsime sa ale na, ďalej pracovať na tom, aby aj tlmočníci mohli vykonať svoju prácu. Teraz dávam slovo Alfredovi Romerovi, výkonnému riaditeľovi e, Foro Penal Venezolano. Prepáčte, ak e, nebude dobré spojenie, tak asi budeme musieť ukončiť toto rokovanie cez e, internetové prepojenie, lebo nestačí, aby len španielskí účastníci rozumeli tomu, čo sa hovorí. Sí, hola. hola. Buenas tardes. ¿Le llega bien mi voz? Sí. Dobrý deň, počujete nás dobre? Ak áno, tak prosím, môžete začať. Čakáme na to, či je zvuk dostatočne dobrý. Dobre, takže skúsime to ešte raz. Ďakujem veľmi pekne. Zdá sa, že by to možno mohlo tentokrát výjsť. Ďakujem veľmi pekne Európskemu parlamentu. True, true video. Uh, Za túto možnosť prihovoriť sa vám prostredníctvom videa. e, e, prepačte, ale počujem tlmočenie v svojich sluchátkach. Takže začnem znovu. Som výkonný riaditeľom Foro Penal Venezolano, čo je organizácia, ktorá zastupuje obete svojvoľného zaistenia vo Venezuele. Máme viac ako 200 právnikov v svojej členskej základni a viac ako 150 tisíc aktivistov. Na začiatok by som vám ukázal jeden príklad, aby ste videli, ako to vyzerá. Ide o prípad Herarda Carrera. Heraldo Carrera bol zadržaný v maji 2014 spolu s ďalšími 230 mladými ľuďmi. Potom e, boli zastknutí za to, že žiadali o prepustenie zadržaných študentov a e, táto, tento ich protest bol mierovým, mierumilovným protestom pred budovou OSN. Potom v Karakase boli zatknutí a Herado povedal, že ho mučili, keď bol zadržaný. Spolu povedal, že policajní príslušníci mu zaviazali ruky, aby zabránili eh, poraneniam rúk a potom ho zavesili na rúru, ktorá vysela a nechali ho takto vysieť e, niekoľko hodín. Ďalej ho byli po nohách a mal jazvy na lítkach aj stehnách po tejto bitke, okrem toho dostal údery do brucha, mal bolesti. My ako právnici sme išli za generálnym prokurátorom, aby sme oznámili túto situáciu a využili sme aj medzinárodné médiá a očakávali sme, že Heraldo Carrero bude premiestnený alebo jednoducho ho prevezú z tejto väznice, ale namiesto toho Heralda previezli na 6 mesiacov do izolovanej e, cely bez okien, studenej cely v väznici v Karakase. Nemal žiaden kontakt s ľuďmi, právnikmi, navštevy neboli povolené. Bol v celé 24 hodín bez slnečného svetla a táto väznica sa nazýva Hrobka. Má 5 poschodí. Žiaľ Bohu, zvuk sa veľmi zhoršil. E, ide o väznicu, v ktorej sú e, do dnešného dňa ľudia, kde strácate prehľad o čase. E, potom boli mnohé akcie o, so žiadosťou o prepustenie lekárske o šetrenie. Potom v roku 2015, po pol roku, ho znovu previezli do tej pôvodnej e, väznice, kde bol predtým učený, ako povedali, avšak teraz je situácia taká, že až doteraz nebol lekársky ošetrený, stále má problémy so žalúdkom, so žažívaním, má veľa abscesov, stratil zuby, sám si ich prilepil naspäť, lebo nemal lekárske ošetrenie. Kvalita zvuku sa znovu zhoršila, žiaľ Bohu nie je možné tlmočiť. perdone. Hay, ahora hay un problema de nuevo de interpretación porque a los intérpretes les llega mal el sonido, así que le ruego. Žiaľ Bohu, kvalita zvuku sa znovu zhoršila, takže e, veľa ľudí rozumie anglicky, ale nedá sa tlmočiť, čo ste povedali, takže môžete pokračovať po anglicky. Od roku 2014 máme 370 tisíc zatknutých, 270 tisíc ľudí bolo uväznených na základe súdneho príkazu, to znamená 4 e, e, dní až 1 rok. Teraz máme 31 ľudí vo väzení len kvôli tomu, že sa zúčastnili demonstrácii a 77 politických väzňov. Sem pat patria aj e, mnohé emblematické prípady, ktoré poznáte, ale sú tam aj študenti vo väzniciach, sú prípady a ľudí, ktoré vôbec nesúvisia s e, demonstráciami. E, sú to ľudia, ktorí vydali, povedzme, údajne hanlivé listy na adresu verejných činiteľov na záver by som chcel povedať, ako vyzerá takéto uväznenie politických väzňov. Poprvé je to izolácia v mnohých prípadoch. Mnohí takých, no, je mnoho takýchto prípadov. Potom sú obmedzené návštevy, môže prísť len priama rodina a právnici a v niektorých prípadoch sú úplne zakázané návštevy zdržiavanie, neskore súdne pojednávania. Máme takýto prípad Marcela Kroata, ktorý bol 10 rokov, 10 mesiacov e, za mrežami vo nebezpečnej väznici. A situácia je taká, že dokonca ešte ani nebolo predbežné vypočutie. On je za mrežami a vôbec ho nevypočuli Eh, potom štátne médiá diskreditujú, kriminalizujú takéto osobnosti. Ľudia sú pravidelne sledovaní kamerami, mikrofónmi A takéto nezákonne získané obrazy sa vysielajú vo verejných médiách, ako keby sa nič nestalo. Znovu sa zhoršila kvalita zvuku, sa ospravedlňujeme. Máme 168 prípadov mučenia, ktoré sme zaregistrovali. Tieto prípady sa vôbec nevyšetrujú. Potom máme zabitia, A všetky tieto javy sú porušeniami ľudských práv. Došlo k zabitiu siedmých vojakov a sedem ľudí mali takú nehodu, akoby narazenia do barikád a na základe toho teda došlo k ich úmrtiu. Ďakujem vám veľmi pekne za túto príležitosť. Ako hovoríme, ľudské práva sú univerzálne a nemôžu byť neutrálne. Takže vám ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, že som mohol hovoriť o situácii vo Venezuele. Ďakujem veľmi pekne, pán Romeros. Mali sme čest, troška technické problémy, ale vaše posolstvo prešlo úspešne. A teraz dám slovo nášmu konečné, poslednému rečníkovi a e, to bude ďalšie video spojenie. Dúfam, že to bude fungovať, ale chcem sa o to pokúsiť, keďže e, pán Marino Alvarado si dal tú námahu, aby sa s nami spojil. Je to právnik e, z PROVEA, venezuelského programu pre vzdelanie akcia v oblasti ľudských práv. Takže skúsime, či sa nám to teraz podarí. Hola. Hola. Hola. Me, me, me... Hola, počujete ma, prosím? Áno, veľmi dobre. Mohli by ste hovoriť, prosím, troška hlasnejšie, aby sme mohli zabezpečiť tlmočenie. Hovorte, prosím, pomaly a zretelne. Keď budete pripravení, nech sa páči, môžete začať. Dobrý deň, volám sa Marino Alvarado, som ľudskoprávny aktivista a pracujem pre organizáciu Provea. Vážená pani predsednička, vážení poslanci, poslankyni, ďakujem za túto príležitosť. Pozdravujem aj pani Cabrera a Chcel by som hovoriť o ľudských právach vo Venezuele, lebo máme aj pozitívne informácie, napríklad v oblasti vzdelávania, kde sa prijali dôležité opatrenia na ich zahrnutie, či už do učebných osnov na univerzitách. Posledných 15 rokov sa spravilo toho veľa. A, a aj v celej krajine, aj na vidieku, sú pozitívne opatrenia v oblasti vzdelávania. Provea ako ľudskoprávna organizácia vidí pokrok v rôznych oblastiach. Keď si zoberieme napríklad otázku chudoby, tak do roku 2012 od roku dochádzalo k neustálemu poklesu chudoby, čo znamená, že sa zlepšovala ľudskoprávna situácia a zvyšovala úroveň demokracie. Ale nás znepokojuje, že v prvom roku e, funkcie prezidenta Madura došlo k narastu chudoby o 6 to bol v roku 2013 a všetky socioekonomické ukazovatele naznačujú, že chudoba stúpla aj v roku 2014 a to znamená e, vážne dôsledky pre oblasť ľudských práv. To má dopad na všetkých venezuelčanov a medzinárodné spoločenstvo, ktoré sa zaujíma o Venezuelu a demokraciu vo Venezuele. Problémom je ekonomika e, našich posledných piatich rokov táto situácia viedla k e, veľkým sociálnym e, zhoršeniam, najmä v tých najchudobnejších oblastiach a vyústilo to do rôznych protestov a štrajkov. Ulice boli zatvorené pre protesty. Reakcia vlády bola taká, že protesty za posledných 5 rokov chceli obmedziť. Pokiaľ ide o tieto sociálne nepokoje, sociálne protesty, kde e, sa chcela táto situácia riešiť, tak e, reakcia nebola demokratická. Protesty sa kriminalizovali mnoho sociálnych protestov bolo potláčaných. Boli to protesty, kde išlo o boj za práva, došlo k okliešteniu spoločenského života, sociálneho života. Pred protestami v roku 2014 už bolo viac ako 3000 ľudí, ktorí boli na základe protestov zatknutí alebo sa proti ním konalo. Momentálne máme okolo 5000 osôb, ktoré čakajú na súdne pojednávanie, na súdny proces, len preto, že protestovali. Dochádza ku kriminalizácii takýchto spoločenských vodcov a znamená to, že sa kriminalizuje aj prá- práca ľudskoprávnych obhajcov. Zastrašujú sa, ale to sa nepodarí, cieľ nedosiahnu tí, ktorí nás zastrašujú. Zoberme si, napríklad sa spochybne medzinárodná spolupráca. Takže táto dvo, sa podkopáva táto dôležitá medzinárodná spolupráca, oblasť medzinárodnej pomoci, napríklad aj pomoci od Európskej únie, ktorá pomáha obetiam a posilňuje demokraciu. Toto všetko sa podkopáva a e, všetko sa odôvodňuje konšpiráciou. Apelujeme na najvyššie medzinárodné inštitúcie, ľudskoprávne inštitúcie, ale, ale naša komunikácia je sledovaná, napádaná a náš život je v ohrození. Ľudskoprávni aktivisti sú verejné osoby a sú taktiež občania a sledujú ich, čo môže byť dobré alebo aj zlé, ale vieme samozrejme, že vláda nemusí zdieľať náš názor a že nás môže tiež kritizovať, ale na to treba použiť legálne verejné prostriedky. ale takto sa podkopáva naša práca, práca ľudskoprávnych obhajcov, bojovníkov za ľudské práva, ako aj tých najchudobnejších v našej krajine. Venezuelská vláda okrem toho pre nás sleduje politiku, e, ktorá oslabuje medzinárodné inštitúcie a úsilie v ľudskoprávnej oblasti napríklad e, Intramerický súd pre ľudské práva ako aj ďalších orgánov OSN. Jednoducho kritika sa netoleruje, žiadna kritika sa netoleruje, nerealizujú sa odporúčania, taktiež sa nevykonávajú rozsudky Medziamerického súdu pre ľudské práva a taktiež sa nedodržiavajú záväzky medzinárodných ľudskoprávnych dohovorov a ďalších dokumentov. A odôvodnenie je také, že ide o útok na venezuelskú vládu. To znamená, všetky tie inštitúcie, ktoré majú ochraňovať ľudské práva, sa ignorujú. A namiesto toho sú títo označovaní ako konšpirácia, i keď cieľom je viac demokracie vo Venezuele. Potrebujeme demokratické kanály aj vo Venezuele na to, aby sme dokázali presadiť svoje práva. Justícia musí slúžiť krajine. A Ombudsman e, sa tiež zúčastňuje potlačania mimovládnych organizácií a nepodporuje presadzovanie ľudských práv v krajine. Aj štátna prokuratúra nekoná nezaujato, nestranne a podporuje beztrestnosť na najvyššej úrovni. Táto beztrestnosť e, je veľmi vysoká 90 Máme veľa politických väzňov v krajine, ktoré sú obeťou tejto nespravodlivosti. Tejto nespravodlivosti, ktorá jednoducho nevedie k zákonnému súdnemu procesu. Vidíme jednoducho len rast nespravodlivosti, zatýkanie ľudí, zatýkanie spoločenských vodcov. Prepačte, musím vás požiadať, aby ste pomaly skončili. Áno, práve. A na záver som chcel hovoriť o trestnom konaní. Je to systém, ktorý zabíja. Naše väznice sú tie najnasilnejšie na svete. Napriek tomu ale musíme uznať, že za posledné dva roky došlo k snahe vyriešiť toto násilie, ale napriek tomu počet úmrtí je veľmi vysoký. V roku 2014 sme mali 309 úmrtí vo venezuelských väzniciach. Od e, roku 1999 do 2014 to bolo 6472 e, úmrtí vo, zabití vo väzniciach Porušovania ľudských práv sú veľmi veľké a narastajú. Vážení poslankyne, poslanci Európskeho parlamentu, ďakujem vám veľmi pekne za túto možnosť prehovoriť v mene obetí. Ďakujem vám za to, že som mohol hovoriť v mene našej zástupky, niektoré momentálne v Argentíne. Ďakujeme veľmi pekne, pretože chceme, aby sa tieto prípady vyšetrovali, objasnili pretože tieto úmrtia sa nekončia v roku 2014, ale stále pokračujú. Ďakujem veľmi pekne, pán Alvarado, za tú, te, tento príhovor a vysvetlenie, objasnenie toho všetkého, čo robíte. Teraz budeme mať diskusiu a chcem požiadať, aby sme tu diskutovali medzi sebou. Žiaľ Bohu, nebudeme môcť diskutovať s našimi účastníkmi vo Venezuele, pretože kvalita spojenia nie je dostatočne dobrá na to, aby to umožnila. Vypočuli sme si rôzne informácie, pohľady a chcem dať slovo poslancom, aby sa teraz vyjadrili. E predsedovi delegácie Mercosuro, predsedovi Eurolatu a a predsedovi delegácie. Eh, Ďakujem pani predsednička, vítam túto iniciatívu v podvýbore pre ľudské práva. Našou hlavnou úlohou je dbať o to, aby sa dodržiavali ľudské práva vo všetkých regiónoch sveta. Ide o regióny, ktoré sú nám historické a kultúrne blízke a preto nás to mimoriadne zaujíma. Mm, vyčíta sa nám, že sa miešame do interných záležitostí štátu, ako je Venezuela, ale nie je to tak. Máme veľký rešpekt pred spoločnosťou v krajine, ktorá dlho teda, ktorá má dlhú demokratickú tradíciu. Kladieme si tu otázky súvisiace s ľudskými právami a nie s inými aspektmi vlády vo Venezuele, lebo to by sa mohlo potom interpretovať ako miešanie sa do vnútorných záležitostí, ale to si musia Venezuelčania vyjasniť sami. Nejde o to, aby sme zastávali nejaké politické stanovisko, ale sú tu rôzne otázky. Jedna podstatná otázka je táto. Sme práve svetkami zásadných porušení ľudských práv v Venezuele. Podľa nás nie je možné hovoriť o demokracii, keď nie je právny štát. Nemôžeme hovoriť o demokracii, keď eh, tej demokracii nie je ale aj liberálny prvok. Uh, takže to treba, túto otázku si treba položiť. Ja som naozaj uh, solidárny so všetkými obeťami násilných situácií vo Venezuele, a vôbec neodlišujeme medzi obeťami v dôsledku ich pôvodu alebo motivácie. Všetci, ktorí sa stali obeťami, obeťami násilia, všetci si zaslúžia našu solidaritu. Otázka je, či právny štát vo Venezuele dokáže tu mm, realizovať vyšetrovanie nezávislé, rigorózne v súvislosti so všetkými týmito násilnými činmi mám predsa len veľké pochybnosti o tom. A to preto, že je tu také množstvo prípadov, v ktorých sa zdá sa konštatuje, že jeden zásadný princíp demokratického právneho štátu nie je dodržaný a síce rozdelenie moci medzi justíciou a exekutívou. Takže predsa len sú situácie, kedy justícia nekonala nezávisle, tak ako by v právnom štáte konať mala. A treba dodržať určité základné princípy, slobodu zhromažďovania informácií, názor, prejavu. No a boli tu opísané viaceré situácie, ktoré vypli, vyšli z rôznych uh, smerov a z princípov ktoré som tu práve spomenul, sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a tak ďalej, tieto princípy boli obmedzené. No a posledný rečník povedal, že vo Venezuele momentálne e, sú pokusy kriminalizovať všetky odlišujúce sa názory, e, že sa z toho stáva trestný čin. Takže to nejde v žiadnej demokracii. preto sú potrebné demokratické voľby. No a potom treba dať slovo aj menšinám, aj keď e, nastanú takéto situácie. Nechcem už dlhšie hovoriť, ale vždy budem dbať o to, aby som mal dobré vzťahy so zastupcami venezuelského štátu. Ja som hovorila aj s veľvyslancom a dnes žiaľ to nebolo možné kontaktovať diplomatických zástupcov Venezuely. Ale k tomu sa teda nedá teraz nič povedať. Nám ide hlavne o toto. Rešpektujeme Venezuelu, národ, históriu, štát, ale práve z tohto pohľadu tu hovoríme a nejde o to, že sa chceme um, niekde miešať do záležitosti, že máme nejaké koloniálne ambície. Nie. To, o čom hovoríme tu v Európskom parlamente, sa vzťahuje na dodržanie ľudských práv v krajine, ktorá nám veľmi leží na srdci. Ja som Portugalec, Máme aj vo Venezuele portugalskú komunitu a ja mám mnohé kontakty a preto situáciu vo Venezuele dokážem dobre posúdiť. Ďakujem pekne, pani predsednička. Srdečne blahoželám k usporiadaniu tejto schôdze. No a inak chcem vyjadriť sústrasť všetkým obetiam ktoré trpia tým, že prišli o slobodu alebo že sú politicky prenasledované. Chcel som pani predsednička v prvom rade povedať, že na zasadnutí Eurolatu za posledné dni sa o tom veľa hovorilo s kolegami z Latinskej Ameriky. E, veľmi podrobne sme hovorili o Venezuele a priznávam, že naše názory sa často rozchádzali. Latinskoamerická strana často vychádzala z toho, že náš názor z Európy o Venezuele je prehnaný, že nemáme právo vyjadrovať sa k situácii vo Venezuele. Európsky poslanci vyjadrovali, myslím, primerané myšlienky a myslím si, že to aj venezuelčania pošli. V Európskom parlamente hovoríme o veciach, ktoré idú nad rámec európskych hraníc. Možno by sme sa mali sústrediť viac na to, čo máme v rámci hraníc EÚ, ale hovoríme aj o celom svete. No a keď sa skonštatuje, že niekde došlo k porušeniu ľudských práv, tak o tom treba hovoriť. Takže mm, nežiadame priveľa, ak hovoríme o tom, čo sa deje vo celom, v celom svete, ale je to vlastne akt solidarity. Vieme, že Európska únia sa katastrofálne správa voči imigrantom, sírčanom, ktorí sa snažia dostať do Európy. Áno, mali by sme sa kriticky k tomu vyjadriť, ale to je v prípade každej krajiny. Tak je to e, prejavom ľudskej dôstojnosti. Je to tak, že keď sa ľudské práva, keď sa ľudská dôstojnosť porušuje, treba sa k tomu vyjadriť. Nuž, v rozprave o Venezuele vždy postupujem s, najväčšou ústou. Situácia ľudí je pre mňa veľmi dôležitá. Ja som socialista, ja som ľavičiar. A jednoducho nerozumiem, ako európska ľavica môže zatvárať oči a uši pred tým, keď ide o kritizovanie ľavicovej vlády, ktorá porušuje ľudské práva. Jednoducho tomu nerozumiem. A myslím, že v Európskom parlamente E, máme občas takú bipolaritu v prípade ľudských práv a hovorím to stále znova, že to takto nejde. Európska ľavica sa niekedy kriticky stavia voči kolumbijskej alebo mexickej vláde. A to, čo sa tam deje, to kritizujeme. Ale keď sa politická farba mení a ide o ľavicu, tak zrazu e, od toho dávame ruky preč. To nejde. Ja som socialista, ja som ľavičia a ja to chcem kritizovať. Európska politika niekedy nechce kritizovať z politických dôvodov, nechce kritizovať. No a na druhej strane um, potom sme niekde príliš kriticky. Nie. V tomto výbore, v tejto miestnosti kde ide o ľudské práva, musíme predsa mať možnosť hovoriť objektívne. Poviem príbeh, ktorý je súčasťou literatúry mojej strany. V 20. rokoch po ruskej revolúcii bol v Španielsku socialista, ktorý cestoval do Moskvy a chcel vidieť, čo sa tam udialo. Ako vznikla táto revolúcia, ktorá mala pohnúť aj španielskou ľavicou. Fernando Rodríguez rozprával s Leninom a literatúra nám hovorí, že Fernando Rodríguez sa opýtal Lenina, či tá komunistická vláda bráni slobodu. A Lenin mu vraj odpovedal, že sloboda? Sloboda na čo? A Fernando Rodríguez mu povedal, no sloboda, aby človek bol slobodný. Ja nechápem, ako ľavicová vláda a pán Chávez vtedy, alebo Maduro dnes sú ľavičiarmi. E, ako teda ľavicová vláda môže obmedzovať slobodu? To treba naozaj vidieť vyváženie. Ja síce som ľavičiar, ale predsa žiadny ľavičiar nesmie obmedzovať slobodu a ľudské práva. Dámy a páni, na záver. To, čo sa vo Venezuele udialo v poslednom čase, to naozaj môže podkopať demokraciu. Musíme Venezuele pomôcť, e, musíme pomôcť venezuelčanom, musíme pomôcť demokracii, slobode, ľudským právam. A to sa dá od nás zľava, keď budeme priateľskí voči Venezuele. Ja si prajem slobodné voľby vo Venezuele, bez politických väzňov, so slobodou, miery a bez násilia a zo žiadnej strany, ani z opozície. Chcem dialog, chcem, aby sa e, národ rozprával, aby sa presadila demokracia. To som chcel povedať ako predseda Eurolatu. To je môj odkaz a to musíme teraz šíriť. Sloboda a ľudské práva vždy. Bez ideologických obmedzení musia ísť ruka v ruke. Nie sú žiadne obmedzenia demokracie a slobody zo strany ľavice, inak nie sú ľavicou. A európsky ľavičiari, a to musím ešte raz povedať, e, zatvárajú oči pred touto realitou, pretože tu máme neustály akoby puč vo Venezuele, to nikto nechce veriť, ale je to tak. Čo hovoril včera na Haiti. Ak chce teraz niekto tvrdiť, že Spojené štáty americké chcú púč vo Venezuele, tak ja tomu neverím. Európska ľavica sa musí ďalej zasadzovať za slobodu a demokraciu a hovorím to ako socialista a Európan. Ďakujem pekne. Pán Chaurege. Pán Grandes. Ďakujem pekne. Ja som teda netlieskal verejne ani potichu, ale môžem povedať, že naozaj sa dokážem identifikovať s viacerými predrečníkmi, aj keď ja nehovorím že za ľavicu. Ja som chcel povedať len toľko, že súhlasím s tými slovami, ktoré ste použili vy pri úvode tejto rozpravy. Myslím si, že ste veľmi dobre obili tento kontext. Tento výbor a vlastne žiaden výbor v Európskom parlamente by neurobil akékoľvek eh, hodnotenia Venezuely na báze konania vlády. Osobitne v prípade v Venezueli myslím si, že parlament eh, veľmi jasne sa vyjadril, pričom zároveň bol rešpektoval, s vysokým rešpektom my jednoducho odsudzujeme správanie, ktoré si zasluhuje odsudenie a my si myslíme, že predsa to nie je vonkoncom demokratický režim. E, keď to vlastne je skôr autokracia. Myslím si, že my máme radi veľmi osobitne pre nás Španielov. Venezuela predstavuje citový vzťah prakticky. A my sme, my chceme jednoducho Venezuele v vrátiť mnohé z veci, ktoré Venezuela poskytla nám a takisto množstvo aj dobrých myšlienok. Možno, že v minulosti ani v Španielsku nebola sloboda. Venezuela bola e, vlastne exemplárnym príkladom toho, akým spôsobom sa uplatňovala sloboda. Takže e, prečo sa tu hovorí o pánovi Audigin? pričom vlastne nebol si istý, že či parlament mal právo sa k tomuto vyjadriť. Pamätám sa, že keď bol v plenárke, povedal, že Európsky parlament vo svetle toho, čo sa udialo, nielenže um, nemohol sa vyjadriť, ale mal sa vyjadriť, mal aj presne vyhlásiť to, čo chcel povedať. A Mm, takisto treba sa pozrieť na aj právne aspekty. Článok 3 zmluvy e, hovorí, že vo vzťahu k ostatnému svetu Európska únia bude podporovať svoje záujmy a, a hodnoty a bude prispievať ochrane občanov, bude prispievať ochrane ľudských práv, ako aj striktnému rešpektovaniu a rozvoju medzinárodného práva a osobitne princípom charty OSN. Myslím si, že tu nie sú žiadne nedorozumenia máme legitímne právo, aby sme vyjadrili naše stanovisko a náš názor. A nie len že máme právo, máme takúto dokonca povinnosť. A dôkaz toho, čo sme počuli dnes a tie veci, ktoré počúvame aj z iných fór, e, vlastne potvrdzujú, že naozaj Madurová vláda um, ničí ľudské práva, zatvára svojich oponentov a je tu vysoké podozrenie, že dokonca aj pripravuje si ako by e, chceli dokonca sa vyhnúť voľbám, namiesto toho, aby ich vyhlásili už v januári. Takže naozaj toto sú dosť podstatné otázky. A, tak už e, musí Maduro prestať sa vyhovárať, e, že zatiaľ ešte nemá politickú klímu pripravenú na voľby a podobne. Jednoducho sa bojí, že v tých voľbách prehrá a je úplne jasné, že ľudia vo Venezuele už nechcú takto v takomto režime pokračovať. My to takisto vyjadrujeme a tu v diagnoze Venezuely je tu súhlas medzi viacerými politickými skupinami. Nám je všetko jasné, jednoducho. A treba to vyjadriť nahlas. Treba odsúdiť nedemokratické správanie a povedať pánovi Madurovi jasne, že, že si možno bol legitimne zvolený, ale nespráva sa legitimným spôsobom. Správa sa a nie ako demokratický guvernér, ale ako totalitný e, vládca. A toto pre pres, v tomto presne musí Európsky parlament pomôcť, pomôcť Venezuelčanom, aby získali späť svoju slobodu. A oni svoju slobodu získajú len prostredníctvom hlasovacej urny, kde si zvolia tých, ktorí, ktorí chcú a to, to potom povedie k prepusteniu politických väzňov. My vieme, čo sa deje, vieme, aká je situácia, aké je pozadie, a vieme, čo môžeme robiť a čo sú naše povinnosti aj v rámci našich zmluv. Toto je vlastne hlavnou úlohou aj tohto výboru a my e, za toto budeme bojovať bez ohľadu na to, aké sú naše ideologické pozície. A je aj dosť e, nezvyčajné, že parlament sa dokáže takto zhodnúť úplne jednoznačne. Ďakujem pekne teraz pani Becera, podpredsednička. Ja budem veľmi stručná, pretože nemáme dostatok času. Chcela som vyjadriť len môj súhlas s tým, čo povedal pán De Grande, pán Hadiki. a myslím si, že je veľmi významné, že, si, že súhlasíme a že si rozumieme, pretože E, je treba posudzovať e, všetkých z, e, rovnako, či, keď hovoríme o ľudských právach, bez ohľadu na to, že či je Venezuela, Burundi alebo Saudská Arábia, jednoducho musíme vyjadriť náš názor a musíme vlastne vystúpiť nahlas aj za obete týchto násilností a myslím si, že aj dneska sa ukázalo, že najdôležitejšie v tomto sú, našom úsilí sú obete, čiže musíme využiť všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii, aby sme tieto obete chránili. A chcela by som poďakovať všetkým, ktorí sa dnes vyjadrili za svoju odvahu aj za tú pokračujúcu prácu, pretože táto práca sa dnes nekončí, pretože politické väzni boli sú budú a jednoducho je treba a, bojujú za to, aby Venezuela bola slobodnejšou krajinou. Predsednička, ďakujem pekne. Ja mám ešte ďalších rečníkov na zozname, štyroch ďalších rečníkov na zozname. A teraz pán Henko, nech sa páči, máte slovo. Nuž, e, žiaľ práve to, čo sa teraz deje vo Venezuele, môžem aj prejsť do angličtiny, čokoľvek sa deje vo Venezuele. Je žiaľ typické aj pre niektoré iné juhoamerické krajiny. E, keď si predstavím viac ako 50 rokov um, na útlaku na Kube a podobne. My tu v Európskom parlamente sme pred niekoľkými týždňami mali rozpravu na k veľmi neuspokojovým trendom, ktoré sú v Maďarsku. A bolo trošku e, zvláštne vidieť, že aj ďalší, e, ďalšie hlavy štátov e, vyjadrili svoje negatívne postoje k tomu, čo sa deje v Maďarsku a čo mi chýba vlastne v Latinskej Amerike je rovnaký druh kritiky napríklad zo strany čílskej vlády alebo brazilskej vlády, pokiaľ ide o kritiku Venezuely. E, to je dosť prekvapujúce podľa mňa a je to tiež také demotivujúce. Myslím si, že mali by sme taktiež využiť aj príležitosť, keď sa stretávame s ľuďmi z iných eh, demokratických eh, latinskoamerických vlád a mali by sme ich podporiť eh, v tom, aby aj oni sami kritizovali Venezuelu. Nemali by sme to ponechať iba na Európsky parlament alebo európske vlády, aby kritizovali porušovanie ľudských práv v tejto krajine. Ďakujem. Thank you very much. Predsednička, ďakujem pekne. Teraz pani Weber. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja. Ja by som chcela povedať, že je veľmi dôležité, že máme túto schodzu a túto diskusiu o Venezuele. Ja hovorím v podstate za, za niekoho, kto pred eh, politickou kariérou som pracovala v mimovládnych organizáciách a v medzinárodných e, ľudskoprávnych organizáciách a môžem povedať, e, že e, tá myšlienka obeť pokrač... Nie, organizácia, ktorá nesie E, ktorá sa označuje za, mimo, e, za mimovládnu organizáciu. Ja si myslím, že to nie je správne, pretože e, myslím si, že ja som celkom nebola presvedčená tým, čo ste povedali, pretože myslím si, že v podstate pracujete čiastočne alebo úplne pre venezuelskú vládu ja som pôsobila v 20, 20 rokov v mimovládnych organizáciách a nikdy som nepracovala pre žiadnu vládu. A nebalo by byť úlohou mimovládnej organizácie v akejkoľvek krajine pracovať pre vládu. Ale mám otázku. Je tu veľká škoda, že v Európe sa mne nedokázali zabezpečiť či prijať spoločné vyhlásenie, spoločnú deklaráciu. A a, aká je teda latinskoamerická solidarita v občianskej spoločnosti? Oni chápu, že čo robia tieto organizácie vo Venezuele, podporujú ich, e, pretože v súčasnosti na medzinárodnej úrovni je dosť veľký záujem o to, čo sa deje vo Venezuele ale ja celkom ne, dokážem pochopiť, že nie je tu žiaden záujem o Venezuele zo strany iných latinskoamerických krajín. E, pán Kosta, ďakujem pekne pani predsedajúca. Pán e, De Grande sa vyjadril trošku absolutisticky. Ehm, ja budem hovoriť trošku z pozície možno, pretože to je vždy dôležité e, v politike. Mali sme tu zástupcu mimovládnych organizácie, mali sme tu mimovládnu organizáciu, ktorá je napojená na opozičnú stranu, ďalšia, ďalšiu pani, ktorá tu bola z opozičnej politickej e, strany a potom e, sme tu mali niekoho, kto bol, pred, kto bol lídrom opozície 6 rokov. Takže ja si nemyslím, že či máme dostatočne vyvážený panel, keď tu máme iba jedného zástupcu obetí. E, pán asi mi to hovoril o e, sídle z Komisie pre ľudské práva, ktorá má sídlo vo Washingtone a táto organizácia, keď bola vylúčená z Kuby, sa stretla s Pinochetovom Čile a pričom my vieme, že aj Pinochet zavraždil viac ako 4 tisíc ľudí a je zvláštne, že Rovnaké normy neplatia pre všetkých, čiže Američania neakceptujú No, žiadne rozhodnutia Medzinárodnej komisie pre ľudské práva, čiže e, posudzujeme každého podľa rovnakých noriem. No už ja si nemyslím, e, e, nesúhlasím s vami, pretože nedochádza tu k posudzovaniu podľa rovnakých noriem. Ehm, bolo tu viacero uznesení, ktoré sa týkalo ľudskoprávnej situácie vo Venezuela. Keď porovnáme e, tento Ukrajinu s inými krajinami Latinskej Ameriky, tak niečo čo porovnávať. A boli tam e, e, voľby, v troch volieb jedným prehral, akceptoval prehru a pritom by to vonkoncom neakceptujete, že došlo naozaj k prevratu a je isté škoda, že nedošlo k, k puču a naozaj tomuto všetkému došlo preto, že Latinská Amerika neakceptovala žiaden vonkajší zásah. Ehm, nie je to zvláštne a my tu síce hovoríme o násilí, ale prečo potom nejde do Hondurasu, to je najnásilnejšia krajina na svete. Um, kde bolo zavraždených 81 e, novinárov, koľko ďalších, tých v Mexiku, 56 ďalších v Hondurase, čiže e, novinári bez hraníc o tomto tiež hovorili, prečo nehovoríme takisto aj o násilí v Kolumbii, v El Salvadore, v Hondurase. Ehm, tam sa e, nevyjadrujete proti tejto vláde, nehovoríte o ekonomickej situácii, keď je vláda ľavicová, vždycky sa povie, že e, režim e, zlyhal. A keď sa pozrieme na Venezuelu, aká situácia bola v roku 1999 sa znižila a mimoriadná alebo extrémna chudoba, tá, to sa bola 16% v roku 94 a teraz v roku 2011 už bola asi 7% a v, v A takisto aj počet lekárov sa zvýšil z 20 na 80 na 10 tisíc obyvateľov vo Venezuele. Čiže jednoducho tu máte dvojaký meter, ne Hovoríte o tom, ako sú na tom ostatné krajiny. A Mexiko, tam je aká bestretnosť, viac ako 40 tisíc ľudí zmizlo e, v Mexiku, sú nezvestní, takisto ďalej študenti sú nezvestní, boli e, zavraždení, predtým boli mučení E, pričom ja som si istý, že za tým bola vláda. A z Američania Národná garda. Národná garda je militarizovaný orgán a používajú vojenské, vojenskú výbavu, vojenské zariadenia. Môžete si to overiť a si potom povedia, že keď to môžu robiť Američania, prečo nie Venezuelčania? A sú tam protesty vo Venezuele, kde ľudia sú, sa správajú násilnícku, používajú granáty. Akceptovali by ste to eh, v mojej krajine, v našej krajine? Umožnili sme, eh, by sme ľuďom eh, protestovať takýmito zbraniami? Nie, určite by to nebolo povolené v mojej krajine. Ďalej, potom hovoríme ešte o politických väzňoch a tých zadržaných, pretože tieto čísla sú strašné. 43 ľudí bolo zavraždených, 8 z nich e, policajnými orgánmi a vláda hovorí, že 35 e, nich kvôli násiliam teda tí, ktorí slúžili vlastne venezuelskému ľudu a vyšetrovanie voči verejným úradníkom z 182 otvorených prípadov a 29 prípadov ešte stále prebieha. To sú prípady e, vyšetrovania e, v konaní proti e, verejným predstaviteľom za zlé zaobchádzanie z viacerých e, regionov Venezuely a vrátanie vraha, ktorý zavraždil 14-ročného chlapca. Títo ľudia boli predvedení pred súd, takže to vlastne je dôkazom toho, že justícia funguje, avšak tu sa všetko prevracia a že tam je všetko prevláda bezrestnosť. Ďakujem. Áno, hovoríme tu všetci na adresu tých, ktorých sme pozvali a všetkým vyjadrujeme rovnakú úctu a rešpekt a ich netreba e, obžalovať. Chcem len povedať, ako sme to tu v tomto výbore dali dokopy. Politické skupiny navrhli, koho pozveme. Pani Solosana bola navrhnutá za socialistov, Carrera za ďalších Romerov, liberálov, pán Averedo za EPP a pán Alvarano, s ktorým sme teraz hovorili, navrhla ďalšia politická skupina. Takže všetky politické skupiny tu podali svoje návrhy a my sme aj preverili, či je to legitimné zastúpenie legitimných organizácií a takto sme ich potom pozvali, vybrali. Takže chcem povedať, že tie informácie boli načas postúpené veľvyslanectvu a veľvyslanectvo bolo pozvané, aby sem prišla. Ja som sa veľmi snažila, ja som aj navš- sa pokúšala nadviazať kontakt s veľvyslancom bezúspešne. To je prvý veľvyslanec, s ktorým sa mi nepodarilo nadviazať kontakt. Veľvyslanectvo bolo pozvané, aby sem prišlo, aby sa to aj vyjadrilo možno, že potom by boli veci vyváženejšie a ja by som to bola chcela. Mne by sa bolo páčilo, keby tu bolo a sa vyjadrilo, pretože to robíme vždy tak, keď hovoríme o inej krajine. Pozývame ich diplomatických predstaviteľov, aby to bolo čo najotvorenejšie. Takže veľvyslanectvo nechcelo prísť, nechcelo sa vyjadriť, je to veľmi zvláštne, lebo zvyčajne veľvyslanci prídu na takéto rokovania výboru a samozrejme, že sme analyzovali ľudské práva v Mexiku a dnes aj zajtra budeme hovoriť o ľudských právach v Palestíne, Gáze, Ukrajine, tak ako je to zvykom v našom výbore. Analizujeme ľudské práva a dohľadáme na to, aby sa dodržiavali aj v oblastiach mimo EÚ. To je naša úloha a takto budeme aj ďalej pokračovať e, Ďakujem za vysvetlenie, e, hovorí pán poslanec. Ja som e, chcel len vedieť, ako to presne bolo. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som sa chcel najprv spýtať pána Koza, v ktorej televízii, v ktorom rádi ste počuli svoje informácie alebo ich videli. Muselo to byť veľmi dávno. Pán Kozo hovorí, ja na túto otázku neodpoviem, vy ma nerešpektujete. Samozrejme sú správy, pozrite si veci. Mne je jedno, hovorí pán Kozo, čo ste počuli. Vy tu hovoríte o nedostatku úcty. Ale ja chcem pánu Ramonovi, Alvaredovi a Ďalším, ktorí tu boli, aj predstaviteľom e, rôznych skupiny. Je dobré, že sme tu mali ľudí, ktorí predstavovali politické spektrum že tu boli predstavitelia Venezuely, ktorí často riskujú svoju osobnú bezpečnosť. Chcem sa im za to poďakovať. Sú to hrdinskí ľudia, odvážni ľudia, ktorí si zaslúžia našu úctu a verejne sa im chcem poďakovať. Ja neviem, či by som ja bol dostatočne odvážny na to, aby som prišiel. Oni boli, takže im ďakujem nebudem dlho hovoriť, o vyhlásení úmyslov, to sa už urobilo. Toto sa všetko veľmi politizuje. Chcem sa len pozrieť na otázku bezstresnosti svojvoľného zatýkania, neschopnosť odčleniť justíciu od politického systému a podobne. My všetci v Európe sme znepokojení nielen týmito aspektmi ľudských práv, právo na slobodu prejavu, prístupu k informáciám, o čom sa tu už hovorilo, ale nás najmä znepokojuje otázka bezpečnosti ľudí, ich osobnej bezpečnosti. Ja som z Portugalska, tak ako môj kolega z Eurolatu. Vo Venezuele máme veľkú menšinu, z Portugalcov, ktorá sa obáva toho alebo pociťuje, že sú jednou z tých zahraničných cudzineckých komunít, ktorá trpela najviac. Oni hľadali krajinu, kde by mohli žiť, kde by mohli prosperovať, kde by mohli pomôcť budovať úspešnú, šťastnú krajinu. A výsledkom je, že ich unášajú, vraždia, že im vyvlastňujú majetok. To sú ľudia, ktorí si zaslúžia našu podporu. My v Európe musíme ukázať našu dôveru v nich a musíme prísť s opatreniami, ktoré sú tvrdšie než to, čo robíme doteraz. Musíme sa snažiť prinútiť venezuelskú vládu, aby si ctila ľudskú dôstojnosť. Toľko som chcel v zásade povedať. A ešte by som chcel samozrejme položiť viac otázok, lebo tu máme predstaviteľov opozície. Chcem sa spýtať, čo robí venezuelská opozícia a čo potrebuje spraviť preto, aby sa zjednotila. Môžeme mať istotu, že pri budúcich voľbách bude skutočná alternatíva k vláde Madura. Je opozícia inými slovami zjednotená? Máte spoločný cieľ zbaviť moci tohto človeka, ktorý si ju nezaslúži. A druhá strana sú je tých 30 krajín, o ktorých sa hovorí, že riadia krajinu. Ako môžeme pomôcť v Európy, keď Latinská Amerika je rozdelená, neposkytuje pomoc? spomínali ste stretnutia Eurolatu iné. My sme sa snažili vyslať posolstvo aj pri Jurosilách zasadnutí, ale nemohli sme to, pretože Latinská Amerika povedala, že je to zasahovanie a neumožnila nám pokračovať vo vyjadrení. Možno sa môžete k tomuto vyjadriť. Ďakujem. A teraz pani Sruja, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. facto aqui uma, enfim, uma grande confusão entre aquilo, enfim, que é o... Myslím, že tu došlo k určitým nedorozumeniam. Máte legitimnú, máme legitimné právo zaoberať sa ľudskými právami a politickými voľbami, možnosťami. Ja som veľmi pozorne si pozrela zoznam hostí. čo odráža majoritné rozloženie síl v EP, keď ide o Venezuelu. A je taká možnosť e, rovnováhy, vyváženosti, ktorá by viac odrážala zloženie parlamentu. Som naozaj prekvapená, že je to tak, ale prvý rečník našej skupiny, navrhnutý našou skupinou, povedal zaujímavé veci. A pokiaľ je o ostatných prispievateľov, tak rýchlo prešli od faktov k vyhláseniam o tom, ako má byť riadená ekonomicky krajina, aká je inflácia, hlad a podobne. Samozrejme, že ľudia majú právo mať na to názor a vyjadriť svoj názor, ale nie je to relevantné pre našu tému diskusie, pretože tá skutočnosť, že máme stanoviska, názory, neznamená, že Európsky parlament má naznačiť politickú cestu, ktorou má ísť Venezuela. To majú urobiť Venezuelčania a urobili tak pri voľbách v minulosti. Išlo o voľby, ktoré sledoval inštitút Jimmy Cartera a považovali ich za spravodlivé. Druhá vec, o ktorej chcem hovoriť, je to, že je dôležité, aby právny systém, systém súdnictva fungoval. A naša politická skupina bola proti tomu, aby sa parlament vyjadril k tejto téme, pretože sme si mysleli, že ide o tému, ktorá sa vždy ozýva v predvolebnom období. A aby venezuelský systém fungoval nezávisle a aby fungoval efektívne, tak by sme nemali zasahovať takým spôsobom, ako to robí Európa. Hovoríme o zásade oddelenia politického systému a súdnictva a my si myslíme, že regionálne organizácie Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti sa tým môžu zaoberať. Na poslednom zasadnutí Eurolatu sme nedosiahli koncenzus, pretože Latinská Amerika prišla s rôznymi politickými názormi a nesúhlasila s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o Venezuelu. Takže nie ide len o to, čo chce Venezuela a potom ostatní, že by chceli niečo iné. Taktiež ma prekvapuje to, že Venezuela nedodržiava závery Interamerického súdu pre ľudského práva, ale sú aj iné krajiny, v regióne, ktoré ne, neuznávajú jeho rozsudky a neimplementujú jeho pravidlá. Takže chcem povedať, že my úplne zamietame, odmietame e, snahy využiť tento hearing na politické účely, na zasahovanie do vnútorných záležitostí Venezuely a nie je náhodou, že o tom nehovoríme, nehovoríme ale v roku 2009 bola vopúč predsedkynia prerušuje a hovorí, že musíte prisvieť záveru. A došlo k snahe legitimizovať vládu, ktorú uznalo USA a Španielsko. a BBC urobila veľmi dobrú dok- dokumentárny film o tom, ako média upozornili ľudí na to, čo sa deje. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsednička. A teraz dám slovo našim rečníkom, našim pozvaným hostom. Ďakujem. Chcem reagovať na otázky, ktoré tu zazneli. Pán Sis sa pýta, či sme našli nejakú reakciu v súdnictve. Stretli sme sa so sudcami, mali sme stretnutia a sledovali sme všetky prípady a v niektorých prípadoch sme dosiahli aj odsúdenie vynikov. Pani Weberová, áno, pracujem pre štátnu organizáciu, pracujem pre ministerstvo výstavby a dvakrát som bola obeťou útakov na túto inštitúciu. Moja dcéra v jasličkách bola obeťou útokov, takže to, že pracujem pre vládu, neznamená, že nemám právo braniť svoje ľudské práva a ľudské práva mojej cery ktorá mohla zomrieť, mohla sa udusiť z plynov, ktoré boli vypustené do týchto jasličiek. Takže to, že pracujete pre vládu, neznamená, že nemôžete bojovať za ľudské práca, práva. A ešte chcem povedať jednu vec. Vy ste hovorili o zadržaných študentoch, o zaistených študentov. Niekto povedal, že boli mučení že sú chorí, že im vypadávajú zuby. Ja sa chcem spýtať, pán Oskos je tu, on prišiel o ruku vzhľadom na to, že do neho hodili bombu tzv. mierumilovní študenti, ktorí boli potom zadržaní. Potom boli ľudia, ktorí zomreli. Máme štátnych zamestnancov, na ktorých sa vystrelilo a ktorí majú v chrbte gulku blízko chrbtice. Ak sa gulka pohne, tak budú paralizovaní. Máme iného úradníka, ktorý zbili, ktorý, ktorá bola zbytá e, demonstrantami tak brutálne, že zostala neplodná. A teraz sme počuli o tzv. mierumilovných študentoch, ktorí sú vraj mučení a vraj e, svojvoľne zadržiavaní. Musíme byť racionálni, musíme sa pozrieť na obete na oboch stranách. Ak môžem hovoriť v mene mojej organizácie Pokračovanie prevratu, v roku 2013 sme mali obete, aj tí sú súčasťou našej organizácie a mali sme prezidentského kandidáta, ktorý prehral vo voľbách a potom vyzval svojich následníkov, aby konali, aby od, vyjadrili svoju nenávisť, hnev, odmietanie a výsledkom bolo, že Svoloč zautočila na volebné stanice, na zdravotné strediska, a niektorí opoziční vodcovia jednoducho autami prechádzali deti. A toto bol politik, ktorý vyzýval svojich následníkov k tomu, aby páchali násilie. Pán Avero, ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem aj členom výboru za vystúpenia. Um, hovorili ste, že máte demokratickú povinnosť a právo vyjadriť sa tu v parlamente a to platí aj pre národné parlamenty. Vo venezuelskom parlamente to tak nie je. Predseda parlamentu si myslí, že on má to hlavné slovo a dáva slovo tomu, komu chce. No a v niektorých prípadoch Dokonca bola poslankyňa zbavená imunity. A nebolo o tom vôbec hlasovanie. A naozaj to hovorím pri všetkej úcte, Ak je politická ideológia presvedčená, že má vedeckú pravdu, tak eh, tie skutočnosti o ostatných sú považované za názory, preto sa tu hovorí o tom stálom puči. A to, čo hovorím, a prečo to hovorím, nehovorím preto, že by som si nárokoval patent na pravdu, to je, tak to nie je. E, treba sa pozrieť na rôzne veci. A ja sa snažím rešpektovať aj čas, ktorý mám. Takže sme za Venezuelu, v ktorej môžu žiť všetci spoločne, v miery, bez nejakých rozdelení, bez problémov. Násilnosti, ku ktorým došlo za posledné roky, treba odsúdiť bez ohľadu na to, kto je za to zodpovedný a preto je ťažké e, Nuž, vo Venezuele je to tak, že tie, tí, čo by mali byť tie inštitúcie, e, prokuratúra a tak ďalej, všetky sú ovládané politikou a v prospech politiky rozhodujú sudcovia by mali byť podľa ústavy eh, volení na základe nejakých eh, žiadostí, ale všetci sú politicky menované. To sa platí aj pre ombudsmana. Takže títo úradníci sú menovaní väčšinou eh, a menuje sa teda prezident a to nie je dobré rozdelenie právomoci a moci. Takže obete barikád a štátneho puču sudcovia a prokuratúra, tí sú menovaní e, štátom. Akú lohu môžu zohrávať pri riešení otázok? Je potrebná skutočná justícia. Tu je deficit, ktorý vo Venezuele máme je tu veľký nedostatok dôvery a to je veľmi vážne pre nás všetkých. Vláda rada hovorí, že Venezuela sa nezvratne zmenila, že sa veci zmenili k lepšiemu, natrvalo, ale nie je tomu tak a všetci to vieme. Žiadna väčšina nie je väčšiná a žiadna menšina vlastne odsúdená na to, aby bola stále v menšine. Áno, súhlasím s tým, čo tlmočníci z publika nepočuli. No ale ak nebudete mať mikrofón, tak nikto tomu nebude rozumieť, čo hovoríte. Ospravedlňujem sa. Avšak Dnes, e, to, čo, na základe toho, čo sme dnes popoludní počuli, sa cítime úplne bezmocný, hovorí e, poslanec publika. E, takže veci musíme riešiť vo voľbách. A nemôže byť dobré E, že ak ja vyhrám, tak je to všetko fajn a keď prehrám, tak e, nie je to v poriadku. To, tak to nemôžu prebiehať voľby. Venezuelská vláda povedala, že neakceptovateľné, že Európsky parlament vyjadruje názor a považujú to za zasahovanie No a potom na druhej strane môžu byť iné parlamenty, ktoré sa vyjadria v prospech venezuelského parlamentu. Takže napríklad e, peruvianský, kongres alebo čilský parlament, brazilský senát, národné zhromaždenie Kostariky. Všetky tieto parlamenty nahnesli rovnaké témy ako aj vy. Prakticky rovnaké Avšak stretlo sa to s tichom, s močaním, pretože oni to vnímajú ako nejaké európske koloniálne zasahovanie. Nechápu to, že univerzálne hodnoty sú mm, všade chránené ale len málo krajín sa teraz pred týmto uzatvára a snaží sa udržať moc v rukách niekoľkého mála ľudí. Pán Koso. No, prekvapený, že som hovoril o Medzinárodnom súde pre ľudské práva. Je to výsledok zmluvy. Sídlo bolo za, dohodnuté v zmluve a Eh, americká, eh, americký dohovor o právach eh, teda uznáva toto, tento dohovor a Uruguay z toho vystúpila. Prečo nie Chile alebo iné krajiny? Čo sa teda udialo? A keď to takýto všeobecný nástroj, prečo nevyjadrili nejaké výhrady? Oni vyjadrili kritiku vlády, podobne ako venezuelská vláda. Venezuela nikdy nebola krajina, ktorá by podliehala nejakým náladám USA. Ja som si istý, že keď prezident Leoni na samite v Ponte de Leste žiadal Američanov, aby v vpadli do Dominikánskej republiky, urobil to tak seriózným spôsobom, že Lyndon Johnson nepovedal, že no prečo radšej nie ste ticho. Esta situación entre las ONGs y el, el gobierno. Usted... Takže situácia mimovládnych organizácií a vlády. Počuli ste tých, ktorí tu vystúpili. Všetci vyjadrili svoj názor pán Alvarado veľmi objektívnym spôsobom. Sú veci, ku ktorým sa vyjadril spôsobom, ktorý možno nezaujím, ale e, on celý život bojuje za ľudské práva a teda všetci majú svoj názor a každý má určitú laťku, ako merať vykonávanie týchto práv a slobodnej justície a tak ďalej momentálne e, sa premieta teda film, ktorý bol filmovaný, keď som bol na univerzite. Dobre, takže Španieli vtedy nemali právo tento film uh, zhliadnúť, e, lebo tam bola cenzúra, ak si správne spomínam. A my, ktorí sme žili vo Venezuele, uh, tam bolo mnoho exulantov, exulantov španielských, portugalských, ja som počul vystúpenie portugalského poslanca Fernando de Sios. Boli by ste prišli do Venezuely, keby nebola v Španielsku fašistická diktatúra? No a nebolo, e, teda bolo fajn, že sme mali kontakt so všetkými týmito osobami, to bolo dobré pre našu krajinu. My Vnímame to možno trošku inak, keď sa zverejňujú tieto čísla, napríklad boj proti chudobe, FAO, CEPAL, to sú všetko organizácie OSN a teraz pri týchto číslach ale musíme aj aktualizovať a tie čísla, e, takže bola väčšia kúpna sila u chudobných, teraz sa to opäť znížilo vzhľadom na strašnú infláciu No a vzhľadom na obmedzenia v sociálnych ďavkách. A preto sa vraciame k bývalej úrovni chudoby. Preto sú tie čísla teraz také, že ľudia sú chudobnejší než pred 15 rokmi. A to je veľmi smutné. Ak teda agentúra OSM povie niečo, čo podporí náš argument, tak sa nám to pozdáva. A keď výbor proti mučeniu povie, že dochádza k mučeniu, alebo výbor proti svojvoľným zatýkaniam povie, že dochádza k svojvoľným zatýkaniam, tak e, to nechceme vidieť. Je podľa mňa zaujímavé, tento argument že je to teda zasahovanie do situácie vo Venezuele, ak teda zvonku sa povie niečo v tejto situácii, tak sa hovorí, že to je zasahovanie a my sme zvrchovaní. No a samozrejme je to to, čo ja ako poslanec, keď som povedal, že chceme hovoriť o Čile alebo o Kube, No to nám potom povedali tiež tieto diktatúry. Už sme vlastne v pokročilom štádiu rozvoja, už sa to akceptuje viac, z toho sa teším. A ešte by som sa vrátil k tomu, čo tu bolo položené ako otázka, či mm, sa môžeme zjednotiť v opozícii bude predvolebný boj, ktorý súladí s ústavou. Aj v roku 99 bola opozícia a my sa teraz zhodneme na tom, že ideme teda do týchto volieb a keď občania odovzdajú hlas, e, tak podľa toho sa budeme riadiť. Keď budeme mať vlastne moc na to zareagovať, budeme reagovať a budeme sa pridržať ústavy. Predsednička. Ďakujem, ďakujem vám všetkým za pozornosť. Venezuela bude ďalej predmetom našich, nášho úsilia v parlamente. Ďakujem pekne.